skupina GUE žiada pani Torres Martinez namiesto pána Pabla Ečenike Robu e, členstvo vo výbore pre životné prostredie, ako aj členku v delegácii pre vzťahy s Čínou, aby bola do tohto postu vymenovaná. Je niekto proti tomu?